najdôležitejších nástrojov, akým spôsobom môžu národné parlamenty vidieť hĺbšie do procesu európskej spolupráce. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. A týmto sme uzavreli rozpravu. Zajtra schodza pokračuje ráno o 9.00. A program bol publikovaný aj